Thank you very much. Can we start with the uh, Yakasari report? Ďakujem pekne. Takže pustíme sa do práce. Stanovisko k rozpočtu. And we've got the rapporteur from the budget committee. A spravodajca z rozpočtového výboru Yes, a Inder Tangret sú tu? Nie? Takže vítajte, pán Gajer. Lisa, nech sa páči. Ďakujem pekne za udelenie slova. Áno, ja som spravodajkyňou v mene IMKO na tému Všeobecný rozpočet 2017. Lehota na pozmenujúce návrhy končila včera. Máme 24 návrhov 114 sa týkalo rozpočtu a 7 pilotných projektov. Návrh stanoviska bude pracovať v podstate z vysvetlých tých priorít ako predtým, e, niečo ku kontextu a prístupu k budúcemu roku. Samozrejme, je to akési a priori vyhodnotenie toho, čo sa asi udeje a mali sme viacero kríz Európskej únie dlhodobú hospodárskú, finančnú krízu, politickú krízu a krízu dôvery občanov v EÚ, čo sa prejavilo aj hlasovaním v Británii o Brexite. A chvíľami máme pocit, že by asi nebolo zlé vrátiť sa k základom a tým jedným z najdôležitejších základov je dobre fungujúci vnútorný trh ako základný faktor, ktorý má podporiť rast a zamestnanosť. A zároveň je dôležité investovať do rozšírenia a prehlnenia vnútorného trhu a tak e, by sa zlepšil blahobyt občanov, čo e, zvýši ich dôveru v našu prácu. A myslím si, že je dôležité, že v rámci všetkých, vlastne pri všetkých týchto krízach alebo napriek ním sa pozrieme, zameráme na budúcnosť a všeobecný rozpočet únie by mal podporovať ciele, ktoré súvisia s budúcnosťou. A obehové hospodárstvo, ako aj digitálna spoločnosť, inkluzívna spoločnosť. To sú hlavné témy, ktoré sú dôležité aj pre konkurencieschopnosť EÚ v kompetencii IMCO sú rôzne typy e, finančných programov, napríklad COSME, ako aj normalizácia pre ochranu spotrebiteľa či colná únia, investície do prehlbenia tlhu, trhu malých a stredných podnikov a zvyšovania dôvery občanov to sú témy, pri ktorých, by sa v rozpoč- pri ktorých by sa rozpočtové riadky kratiť nemali. To, čo povedal pán Juncker hneď po Brexite, je pravdou. Inými slovami, obdobie krátení rozpočtových prostriedkov sa skončilo. A to e, sa týka aj trhu, e, vnútorného trhu. Ešte niekoľkými slovami k návrhu Komisie Všeobecného rozpočtu 2017 podľa mňa priority, ktoré spadajú do kompetencie IMCO, boli dobre zohľadnené, ako som povedala, sú to základné témy pre budúci rast a zamestnanosť. Vy, došlo k významnému zlepšeniu v oblasti colnej únie, takisto rozpočtový riadok Kosme, 020201, to znamená podpora podnikateľských aktivít a prístup na trh. Tieto témy získali ďalšie finančné prostriedky, aj vyčlenených prostriedkov a takisto sa navýšili aj platby, nielen záväzky. To vítame v čase vysokej miery nezamestnanosti mládeže. Avšak niektoré rozpočtové riadky ohľadom personálnych nákladov, e, ako aj úvery pre financovanie programu COSME, tam došlo ku krateniu rozpočtových prostriedkov. Ja by som chcela požiadať o horizontálnu zmenu rozpočtu. E, údaje v návrhu komisie by sa mali vrátiť, ak teda mali by sa vrátiť k návrhu komisie, keď rada navrhne krátenie rozpočtu. Poznáme len návrh komisie, rada navrhne e, rozpočet 22. júla a e, moju podporu si získali EPP, ALDE a zelený tieňoví kolegovia, pardon, teda títo podporí moje návrhy. A ešte niečo ku kozme. E, Chcel by som požiadať o pozmenujúci návrh pre kozme program. ale stredné podniky sú mimoriadne dôležité pre hospodárstvo Európskej únie a preto to musí byť jednou z priorít Európskeho parlamentu. Hoci návrh komisie hovorí o tom, že jednou z priorít programu COSME dokopy, mal by teraz samostatný program COSME. Komisia navrhla krátiť rozpočet pre kozme významným spôsobom. Hospodárska situácia sa však významným spôsobom nezlepšila a malé a stredné podniky majú stále problémy s prístupom k financovaniu a preto navrhujem, aby rozpočtový riadok 0202 ostal minimálne zachovaný na úrovni roku 2016. Tento návrh si takisto získal podporu EPP, ALDE a Zelených obtieňových správdajcov týchto skupín. Ďalší postreh, ktorý podľa mňa stojí za ďalšiu diskusiu, sa týka toho, že výdavky alebo stropy výdavkov pre oddiel 3 o viatročnom rámci sú príliš vysoké. Je tu program ochrany spotrebiteľa, ktorý spadá pod tento diel a pokračovanie tohto programu je dôležitou prioritou. No potom pilotné projekty. IMCO má viacero dobrých návrhov pre pilotné projekty a mnohé z nich sú v oddeli 3. Bolo by teda logické položiť si otázku, ak ako môžeme presunúť pilotné projekty z oddielu 3, ak sa prekročia stropy výdavkov a ak sa vyčerpajú všetky mechanizmy flexibility. A všetci kolegovia sa zhodli na tom, že tieto pilotné projekty sú naozaj veľmi dôležité, takže by bolo veľmi zaujímavé vypočuť si názory a vyjadriť naše názory v tejto diskusii. Ďakujem. Nemusíme to... Gaia, would you like to speak for the budget committee? Thank you. Za rozpočtový výbor, pán Gaja, nech sa páči. Ja, danke, Frau Präsidentin. Ich denke, es macht Sinn, dass... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím si, že má zmysel, aby som kolegov v tomto výbore stručne informoval o situácii, kde sa nachádzame a možno by som ešte uvedol niekoľko pripomínok k tomu, čo povedala kolegyňa Jakonsári práve teraz. Takže celkovo sa nachádzame v takej situácii, v takom bode, ktorý kvôli tomu, že e, predložila návrh komisia neskôr, tak e, ten rozpočtový postup je teraz už e, to pod tlakom. A je to pre nás trochu bolestivé a pre radu je to ešte problém, vyslovene problematické, pretože malo to mať pôvodne tak byť, že my ešte pred letou, pred letom by sme mali mať e, prvý trialóg s radou aj na báze e, e, pozície ale to sa nedá realizovať teraz, keďže rada samozrejme musí počkať so zverejnením rozpočtu. A teraz práve ešte aj to slovenské pracadníctvo pracuje intenzívne na pozícii rady. A keď budeme mať pozíciu rady, potom budeme môcť hneď e, sa s tým vysporiadať po letnej prestávke a kolegovia iste vedia, že naše pozmaňujúce návrhy sú na báze, sa môžu vyvíjať až z tej pozície rady a menej z návrhu komisie. Preto minimálne dve tretiny návrhov Európskeho parlamentu v rozpočtovom konaní sú to pre nás e, také, e, ktoré e, vlastne tie výhody, ktoré ponúkala komisia a to, čo bude chcieť rada poškrtať, to by by tam budeme chcieť vrátiť. A pred letnou sem prestávkou by sme mali aspoň odhlasovať mandát na tento trialóg, ale to tiež funguje len vtedy, keď respektíve to nefunguje, keď to takto máme teraz, na strane parlamentu e, vlastne máme rovnakú situáciu a rovnaký postup, ako bol v roku 2014. Aj vtedy to bolo kvôli európskym voľbám, tak e, teraz to znamená, že s súhlasom e, koordinátorov včera som napísal taký letter of recommendation, taký odporúčací list aj na ostatné inštitúcie, aby aj oni vedeli, aká je pozícia parlamentu a ak je stanovisko jednotlivých výborov k tejto situácii, to dalo v prílohe, takže ostatné inštitúcie sú dobre informované o pozícii výborov a tento list odporúčací e, vlastne sa týka v podstate toho, čo už v marci prijal parlament v rámci tej smetnice, kde sme si to teda naformulovali, čo očakávame od rozpočtu a dá sa povedať, že komisia v podstate sledovala aj tie naše odporúčania. Zase nemusí niekto byť nejakým veľkým prorokom, aby tieto naše očakávania sformuloval. Aj tu máme utečeneckú krízu, ktorá sa trocha oslabila, ale niektoré členské štáty ešte majú hospodárskú krízu, ešte nedostatočne prekonali tú finančnú krízu, takže je to naďalej tak, že komisia skutočne musí vlastne to, to, tieto všetky veci presadzovať. Takže tento náš rozpočet je pod intenzívnym tlakom a chcel by som vám pripomenúť, že tieto strednodobé finanč, strednodobý finančný je prvýkrát, odkedy tento nástroj existuje. A tam údaj nie, a to je prvýkrát, kedy úlohy pre Európsku úniu nie rastú, ale klesajú. A tu v podstate to donútilo niektoré členské štáty, e, sa dostali kvôli tomu do určitého e, e, minusu a to platí aj v mojej krajine. A Čiže keď sa pozrieme, v to, čo ešte v roku 2013 dosť dobre vyzeralo, ale e, teraz v rámci tých krizových situácií, ktoré sa Európa, na ktorých sa Európa nachádza, tak nemôžeme nič nejako e, navyšovať, musíme skôr e, odburovať a ufinancovať také naliehavé opatrenia. Takže my ako Európsky parlament musíme vlastne vychádzať z toho, že teda ten, tie nástroje flexibilizácie, ktorú my sme presadili vlastne v rámci toho strednodobého finančného rámca, že to bolo správne, že sme to takto mali, ale bez toho by rozpočet už asi dávno bol na hranici svojich možností. Takže tento, vďaka tomuto nástroju flexibility mám, môžeme určité dôležité v e, rozpočtovej oblasti posilniť. V návrhu komisie, v návrhu rozpočtu komisie, tam sú odrazené naše očakávania, teda v oddiele 3, to je vnútorná politika, a to, to je oblasť, ktorú zaujíma predovšetkým výbor IMKO, ale je tu aj otázka bezpečnosti, to je oddiel 4. Tam je to až po vyčerpané až po absolútny limit a marža je nula, čiže nedá sa nič iné tam robiť. A to tiež znamená, že to, čo volá kolegyňa Jakonsári, že pokiaľ ide o financovanie dodatkových pilotných projektov a prípravu nejakých opatrení pre ne, to ja tam nevidím žiaden optimizmus. Máme tu aspoň 300, alebo viac ako 300 návrhov na pilotné projekty a s tým súvisiace prípravné opatrenia a to sa tí všetky by sa chceli realizovať v trojcifernom miliónových či, e, číslach. No a ja prakticky som sa ešte nestretol žiadnym výborom, ktorý by mi povedal, že pán Gajer, vy ste e, spravodajca e, a, a e, náš na rok je nižší než tých ostatných, my sa radi vzdáme našich nárokov voči iným. Nikto to nepovie. E, Takže každý veľmi odôvodnenie povie, že my toto a toto chceme a toto a toto chceme presadiť. A ja môžem povedať len toľko, že budeme bojovať, aby sme získali ďalšie prostriedky z tej globálnej marže pre záväzky, aj z nástroja pre flexibilitu, ktorú naozaj budeme môcť e, sme využili až do úplnej možnosti, ale som dosť pesimistický z hľadiska toho, že či je ochotná rada ísť do toho. Takže v oddeli 3 žiadna marža. A keď by sa tu malo niečo vyvíjať, e, tak v prípade tých e, ďalších opatrení pre pilotné projekty to, by sme, to budeme musieť zrušiť. Potom nula marža je v oddeli 4, potom 1A, tam trošku sú, tam je niečo, ale to je, je 180 e, miliónov eur kto, to je pri, pri rozpočte, ktorý má 155 miliardy, 180 miliónov no prakticky nič. A z toho, aby sme financovali pilotné projekty a prípravné opatrenia, no už tak si, si takže toto všetko, keď si tak spočítam, tak eh, mám takú len horkosť. Nož a S podporou niektorých členských štátov a komisie si predstavil e, jeden výbor e, prípravné opatrenia, 50 e, miliónov a 10 miliónov sú záväzky, aby financoval jedno opatrenie pre výskum obrany. A čiže to by z tých marža, ktorá je 180 miliónov, to by použilo tých 80 miliónov. Čiže tá, tá ja nespochybňujem teda zmysluplnosť týchto rôznych e, projektov a opatrení, ale ja som teraz e, e, rozpočtár a môžem povedať len toľko, dívam sa na to z inej perspektívy, že keď spoločné, že keď členské štáty chcú posilniť našu spoločnú obrannú politiku a myslia si, že týmito opatreniami získajú, keď posilnia technologickú základňu členských štátov, tak by som chcel podporiť tieto členské štáty eh, a nie v tých eh, kategóriách pre rozpočet, kde Nemecko aj tak už eh, bude musieť poskytnúť prostriedky na také opatrenia, ktoré v podstate prídu ešte nad naše záväzky. Ja v podstate aj pravide, som veľmi obľúbený, keď stále aj v nemeckých médiách hovorím, že jednoducho tento náš európsky rozpočet je úplne podfinancovaný. A ak by tu sme dostali nejaké ďalšie doplňujúce úlohy, tak by sme sa museli obrátiť pre peniaze na členské štáty. A keď chceme prijať nejaké ďalšie opatrenia v prípade politiky na obrany a bezpečnosti, tak e, myslím si, že bez účasti členských štátov sa to nebude môcť e, udiať, aby sa nedostali ďalšie prostriedky navyše na toto. Takže toto je zhruba situácia. Chcel by som vám ešte pripomenúť, že pri presadzovaní dohôd o EFSI máme 8 miliard eur, ktoré zaručujú tento nástroj a tam z toho máme zatiaľ 3,38 miliard. Čiže ešte 5 eh, miliard musíme nájsť, tak tam je tiež dosť napätá situácia. A chceli by sme tiež ešte ťažisko klásť na to, aby sme sa nelieš venovali len utečeneckej kríze v rámci rozpočtu, ale aj určitým stimulom pre zamestnanosť a ekonomický rast. Máme aj Európsku stratégiu 2020 a budeme sa musieť pokúsiť e, pripraviť nejaký balíček. Takže toto je situácia, kde sa nachádzame a teraz sa teším na pripomienky kolegov. Thank you very much. Andreas Schwab. Ďakujem pekne teraz Andreas Schwab. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja tu dnes zastupujem našu tieňového správodajcu Antonia López Isturiz White, ale chcel by som najprv, a teda e, chcel by som povedať pánovi Gajerovi, povedať jednu vetu, že samozrejme je nám jasné, že aj ostatné veci môžu byť dôležitejšie, ale my sme my tu máme v tomto výbore starostlivosť o spoločný vnútorný trh a o toto sa musíme starať a my chceme, aby sme tento keby ten vnútorný trh v Európe fungoval, tak možno by sme mali teraz menej problémov ktoré musíme riešiť. Nož, ale tak či onak e, je tu pripravil z kolega stanovisko, ktoré sa ospravedlnilo zároveň, že nemohol dnes prísť, pretože je, musel ísť e, do Spojených štátov ako člen delegácie. A on sa tejto otázke venoval. A požiadal, aby, som nám, aby všetky, všetkým nám je známe v rámci EPP, ako vlastne vznikali tie čísla komisie a ako postupne budeme musieť zapojiť ich do našho stanoviska. Ten východiskový bod je celkom v poriadku, ale pre nás sú dôležitý rozpočet, ktorý bude zohľadňovať spoločný vnútorný trh, lebo toto je pre nás tu najdôležitejšie. Čiže je, tu ciele máme v spoločnom trhu a v digitálnom spoločnom trhu a tieto ciele, ktoré si náš výbor teda stanovil v týchto otázkach, sú aj dostatočne odôvodnené. Takisto aj ochrana e, spotrebiteľa musí zohrávať dôležitú úlohu a aj, týka sa to aj pilotných projektov, o ktorých hovorila kolegyňa Jakonsari, osobitne aj z toho pohľadu, že keď tu predstavíme tú online dispute resolution platform, teda tá platforma na liešenie sporov online, to by sa tiež mala čoskoro vzniknúť. Takisto som chcel spravodajca poukázať na to, že je veľmi dôležitá otázka je obehové hospodárstvo, circular economy a preto e, aj tejto otázke sa musíme venovať aj v rámci tak ako to navrhla pani kolegyňa Jakonsári. A napokon, ešte to môžem povedať po anglicky, že chcel by ešte poukázať na pilotné projekty. Náš výbor poukázal na nový pilotný projekt, ktorý sa volal, že spotrebiteľ a digitálny vnútorný spoločný trh, my to by sme mali podporiť, ktorý umožnil väčšiu podporu pre podniky, ktoré by, pocho aby pochopili, e, ako, čo môžeme priniesť e, e-commerce, e, elektronické obchodovanie a keď toto by išlo dobre, tak snáď to vygeneruje nový príjem a to je určite v záujme všetkých. Takže dúfam, že sa mi podarilo kole- stanovisko kolegu Isturi Zvajta dobre vysvetliť. Ďakujem pekne. Socialist shadow. Is it Maria? Are you the shadow? E, Tieňový za socialistov, Mario, to ste vy, nie? A nie, dobre, takže chce ešte niekto iný sa vyjadriť? Maria Grapini? Ďakujem pekne. Ja by som naozaj chcela vyjadriť svoje stanovisko, ale to chcem poblahoželať Líze. E, Pripravil som niekoľko tých návrhov a teší ma, že odborníci za rozpočet sú tu. Ja chápem obmedzenie rozpočtu, ale nemyslím si, že je potrebné vždy oznamovať to, že chceme pomáhať malým stredným podnikom naštartovať rast a zamestnanosť. Ale aby sme hovorili o konkrétnych rozpočtových riadkoch, potom tam nemáme žiadne riešenia. Ja súhlasím s tým, čo tu Lisa povedala vo svojej prezentácii a takisto aj s tým, čo povedal pán Šváb, ale jednoducho nemôžeme, aby my ako IMKO výbor sme jednoducho nemohli realizovať pilotné projekty cez financovanie. Ja som predsednička medzi skupiny pre malá stredné podniky v Európskom parlamente. Vo všetkých diskusiách, ktoré sme zorganizovali e, v tejto skupine, všade zaznievalo to, že je tu, všade zaznievala silná žiadosť o konkrétnu pomoc malým a stredným podnikom o skutočné naštartovanie tvorby pracovných príležitostí a preto som požiadala cez svoj pozmenujúci návrh, aby sme mali jednu rozpočtovú linku, finančnú linku, konkrétnu, zameranú na pomoc malým a stredným podnikom tak aby sa to, tieto malé strany podniky mohli pôsobiť na medzinárodnej scéne. Je veľmi ťažké pre nejaký malý podnik si spraviť prieskum trhu v Číne či Indii, aby mohol vyvážať e, svoje know-how. Takže súhlasím s tým, čo povedal pán Gajer. Ak okrem tých 25 miliónov, ktoré máme a ktorý sme chceli použiť na naštartovanie výskumu, napríklad v oblasti obrany, dobre, to je v poriadku členské štáty musia prísť s ďalšími rozpočtovými prostriedkami a nie je jednoducho nám odobrať prostriedky, ktoré chceme použiť pre e, rast a zamestnanosť. A čo sa týka podpory malých a stredných podnikov, ja dúfam, že cez moje pozmenujúce návrhy a aj tým, že na základe toho, čo povedala um, pani ja Dúfam, že nájdeme riešenie, riešenie, aby sme nekrátili rozpočet, ako to povedala Líza, a tak, aby sme mohli financovať nové projekty. A súhlasím s tým, čo povedal pán Geyer. Geyer, členské štáty, ak si to želajú, nie je problém. Ak majú nejaké konkrétne želania, v poriadku, nech k tomu priložia aj rozpočet a my by sme mali európsky rozpočet používať naozaj pre naštartovanie rastu a zamestnanosti. Ďakujem. Would either Lisa... Lisa? Alebo pán Gajer, chcete reagovať? Dieter ešte. Dita, pardon. Ďakujem, pani predsednička. Môžem hovoriť naozaj stručne. Mrzí ma, že sme nútení prijať toto stanovisko predtým, než uvidíme text rady. Naozaj nechápem, prečo sa správa o rozpočte nemôže posunúť. Keď je komisia a rada môžu meškať, tak aj my podľa mňa môžeme meškať, najmä vzhľadom na Brexit a dopady, ktoré tento môže mať na využitie rozpočtu budúci rok. Inak nemám principiálny problém so stanoviskom, pretože to je takmer to isté stanovisko ako to, ktoré sme prijali pred mesiacom. Súhlasím s tým, čo hovorila PP a ich si návrhoch. Včera som e, predložila svoj pilotný projekt. A výbor hlasoval proti, ale ja verím, že ho podporíte na hlasovaní v septembri. Dan, chcete sa vyjadriť k rozpočtu? Áno, Vicky, ďakujem. Prepačte, že som prišiel neskoro. My máme tri pripomienky. Poprvé, Chceli by sme vedieť, či sa v rozpočte bude odrážať iniciatíva pre jednotky trh a potom vnútorné, a politiky vnútorného trhu. Je pozitívne, že sa tu v návrhu e, správy o tom rieši. Máme trošku obavy, pokiaľ ide o program COSMI. Avšak každopádne držíme sa svojho stanoviska, že pokiaľ dojde k zmenám rozpočte, nemalo by to, ho to navýšiť alebo znižiť, posiela sa navýšiť, nejaká časť mala by sa znišiť iná. Otázka týkajúca sa jednotného trhu, tak tam môže byť metúca podľa nás, preto navrhujeme, a čo taktiež pri, prispieje k úsporám, je to streamlining týchto zdrojov, aby sa celková situácia zlepšila. Tá jednotná digitálna brána nám to umožňuje celkom prirodzene a dúfame, že tieto návrhy si získajú vašu podporu tu na IMKO. Ďakujem. Julia? Nie? Chcel by sa vyjadriť niektorý zo spravodajcov, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Všetkým vám ďakujem za vašu podporu a povzbudenie. Ako povedal aj pán spravodajca Gajer, je jasné, že toto je veľmi náročná úloha v tejto chvíli. Avšak myslím si, že kríza dôveryhodnosti EÚ sa dá vyriešiť len tým, že sa budeme starať o základné záležitosti budeme investovať do e, zamestnanosti a rastu v maximálnej možnej miere na všetkých úrovniach. Už na začiatku som hovorila, že, komis- že výbor, teda pardon, komisia zohľadnila naozaj slušne e, prípomienky výboru IMKA. Avšak hrozí, že komisia možno bude krátiť tieto príspevky. Ja by som chcela zdôrazniť fakt, že parlament musí byť pripravený na to, aby tieto položky potom navýšil, pokiaľ to bude potrebné. Samozrejme, tá politika sa musí uskutočniť v rámci toho času, ktorý, časového obdobia, ktorým žijeme. Ako aj komisia, tak aj vedecká komunita sa vyjadrila, že nadišiel čas vytvárať takú politiku, ktorá je koniec teda čias, kedy sa vytvorila politika na základe krátenia. Som rada, že s tým súhlasí aj spravodajca Gajer. Dúfam, že sa nám podarí nájsť e, spoločné stanovisko v niektorých tých zostávajúcich otvorených prvkoch. Ďakujem, pán Gajer. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Lassen Sie mich einfach nur kurz auf einige Bemerkungen der... Ďakujem pekne, aby som len mohol stručne sa vyjadriť niektorým pripomienkam kolegov. Pokiaľ ide o penultné projekty a tie prípravné opatrenia. už ten postup je teraz taký, že všetky návrhy idú komisii. A komisia pripraví vyhodnotenie týchto návrhov a v podstate poznáte, musia splniť tieto projekty dve podmienky. Predovšetkým to musí spadať pod e, zodpovednosť EÚ a, a po druhé nes, nesmie sa to dať inak urobiť. E, v podstate cieľom pilotných projektov je taký, že nemožno to akoby pokryť nejakým už existujúcim pro- programom. Musí byť nový. Už a všetky tie návrhy, tých viac ako 100, ktoré prišli s písmenami A, B, C, D, sú označené, ale ten účel rozpočtu vlastne nám možno, že neumožní, aby sme niektoré pred projekty, ktoré majú označenie A a B, mohli zohľadňovať. Takže Dúfam, že teda komisia pripíše pod tam, kde pripíše komisia príslušné písmeno, tam je šanca. V prípade Ačko, Bčko a Cčko, Dčko už asi sa obávam, že tie sa nedožijú realizácie. Nože potom, pokiaľ ide o návrhy členských štátov, v minulosti to bolo tak, že členské štáty eh, z jednostranne často znižovali eh, platby Čiže komisia alebo rada sa na nie vzala do úvahy aj tie, tie záväzky, aby boli určitým spôsobom aj s platbami, mali nejakú logickú súvislosť. A, ale keď došlo potom k, k vráteniu platieb, tak viedlo to k tomu, že došlo k, k kríze platieb. No a to riziko, že sa toto bude opakovať v závere tohto viacročného finančného rámca ešte zatiaľ nebolo celkom odstránené, ale počúvam aj z rady, že teraz nechcú škrtať len v prípade platieb, ale aj v prípade záväzkov. A to by mohlo znamenať, že teda buď bude tu rada konať logicky, ale z hľadiska politiky, ktorú chceme financovať týmto rozpočtom, a my ako Európsky parlament, e, nás to dosť bolí, E, pretože tie záväzky, teda tomu, čo sa EÚ zaviazala, že prefinancuje a to, to sa bude škrtať, tak potom neviem, že, či tie dlhodobé priority, ktoré si Európsky parlament formuloval v dokumente, uvidíme, ako sa k tomu teda postaví rada a aké budú tie kritické pripomienky. Nož, ja som ale pomerne optimický z hľadiska programu COSME, pretože tento program má akoby len priateľov v našich výboroch, aj v našom, aj vo vašom. Takže e, ten, a ešte posledná pripomienka pani Charanzovej. Je to tak, že zatiaľ ešte máme čas reagovať na návrhy rady pokiaľ jednotliví poslanci, ako aj politické skupiny, ako aj spravodajca, ešte máme možnosť potom na, na vrh rady alebo na pozíciu rady, ktorú zatiaľ ešte nepoznáme, aby sme eh, mohli urobiť určité naše návrhy. Takže teraz je v podstate správne, že eh, budeme musieť potom oznámiť ostatným inštitúciám, ako myslí táto snemovňa, pretože budeme musieť nájsť eh, spoločnú pozíciu k návrhu a budeme musieť diskutovať o politických cieľoch, ako sa dajú dosiahnuť, ale to budeme o tom rokovať, až keď bude nám známa pozícia rady. No, preto teraz sme vlastne v situácii, že sme pripravení na začiatok diskusie. A viac sa k tomu už povedať nedá. Zatiaľ ďakujem pekne. Thank you for that contribution. I think... Ďakujem. Je naozaj užitočné, že máme vás ako spravodajcu z výboru pre rozpočet. Pokiaľ sa už nikto nechce k tomuto bodu programu vyjadrovať, Zdá sa, že spravodajca už nechce nič viac doplniť, tak môžeme prejsť na ďalší bod programu. A chcela by som požiadať Vicky Ford. O chvíľu budeme hlasovať o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Poprosím kolegov, aby si overili, že majú svoje hlasovacie kartičky. A poprosím teraz pani Ford, aby povedala pár slov. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne. Kým začneme hlasovať, chcela som sa poďakovať kolegom, ktorí sa naozaj intenzívne angažovali pri príprave tohto hlasovacieho zoznamu a naozaj prejavili veľkú meru záujmu V hlasovacom zozname sme sa pokúšali e, predniesť stanoviska občanov, aby sme sa naozaj ubezpečili, ich ubezpečili, že budú môcť pokračovať v svojich obľúbených športoch, v love, polovačke, v múzeálnych činnostiach či e, predstavenia, ktoré napodobňujú historické armádne vojenské odalosti a taktiež sme brali do úvahy medzeru v európskych zákonoch týkajúci sa um, strelných zbraní, kde sa nehovorí o vzduchovkách a ešte inom type zbraní, ktoré sa použili práve na útoky v Charlie Hebdo. Avšak my sme chceli ubezpečiť ľudí, ktorí sú teda zvonku, nie sú v tejto miestnosti, že tieto aktivity ešte stále budú môcť na úrovni členských štátov vykonávať. No a ešte jedna špecifická záležitosť, ktorú si kolegovia možno nevšimli. V hlasovacom zozname kompromisný pozmeňovací návrh nezahrania obmedzenie týkajúce sa veľkokapacitných zásobníkov. Hovorí sa, že môžete získať zásobník iba pokiaľ máte povolenie na vlastnenie tohto konkrétneho typu strelnej zbrane. Komisárka Vienkovská hovorili sme s ňou o niektorých konkrétnych typoch strelných zbraní. Mala som nejaké otázky, ona mi e, odpísala nejaké odpovede ale dúfam, že ešte pred trialógom, ktorý prebehne v septembri, dúfam, že budeme mať ešte viac informácií. Takže toľko aktualizovaným informáciám a ďakujem všetkým za odvedenú prácu. Ďakujem spravodajkyni za ťažkú prácu a teraz dám slovo Dite Charzanovej, ktorá chce hlasiť o slovo. Ďakujem pekne a chcem sa poďakovať spravodajkyni za prácu. Chcela by som povedať, že toto je technický dokument, ktorý vyvolal mnoho obav medzi občanmi v celej Európe. Nebola vypracovaná dopadová do, do štúdia, ani neprebehla verejná konzultácia, ktorú by viedla komisia pred prijatím tohto rozhodnutia. Aj keď vieme, že dopadové štúdie sú teraz už úplne bežné. Preto chcem opätovne zopakovať svoju požiadavku v mene skupiny ALDE, aby sa vypracovala riadna dopadová štúdia vzhľadom na niektoré kategórie návrhu, najmä kategorizácia strelných zbraní, aby táto bola dostupná prv, ako začneme rokovať. A nie je pravda, že tieto údaje nie sú dostupné. Môžem komisie zabezpečiť, že, e, ubezpečiť, že Česká republika je ochotná a pripravená poskytnúť potrebné informácie. Chceme posilniť výmenu informácií medzi členskými štátmi, takže to by bol možno prvý krok, aby sme vyzvali členské štáty, aby nám poslali tieto príslušné informácie Myslím si, že sa zo štúdie môžeme poučiť, keby niektoré zbranie, ktoré vy navrhujete, aby sa zakázali, sa reálne použili. V, to by sa nám lepšie posudzovalo, keby sme vedeli, koľko z nich sa reálne požilo počas teroristických útokov a potom tiež, ako to ovplyvní osoby, e, osobné slobody ľudí. Veľmi veľa ľudí sa hlási o slovo, e, takže vás prosím, aby ste hovorili naozaj stručne, toto nie je otvorenie diskusie, teraz ideme hlasovať. A ako prvý, pán Maštalka, ďakujem za slovo. V prvom rade by som chcel povedať, že u mňa nie je žiadny konflikt záujmu, to sa podľa mňa patrí povedať pri takto dôležitých veciach, ktoré sú kontroverzné. Druhá vec, čo chcem podporiť kolegyňu, je, že naozaj je potrebná dopadová štúdia. Po tretie sa chcem veľmi pekne poďakovať Vicky Ford za vynikajúcu prácu, ktorú odvedla pri posudzovaní tohto projektu. Ďakujem. Posledný rečník. Áno, v mene EPP chcem povedať, že toto je príklad toho, ako zlý pôvodný návrh komisie sa dá prepracovať na dobrý, pozitívny, vyvážený, efektívny, keď sa v parlamente zomknú všetky politické skupiny a dosiahnu kompromisy. Veľa ľudí, ktorí mali nejaké obavy, či už v oblasti bezpečnosti alebo trávenia voľného času, tak dúfam, že si prečítajú ten finálny text, ktorý bude schválený dnes a uvidia, že ich obavy tam boli vyriešené. Ďakujem. Dobre, takže môžeme začať hlasovať. Má každý hlasovaciu kartičku pripravenú. Okay. Is your voting card coming, <laughs> rapporteur? Um, okay. Um... Dobre, už aj spravodajkyňa má hlasovaciu kartičku. Takže najprv... Toto je hlas... menovité hlasovanie. Potrebujem 10 z vás, aby povedalo, že to bude vnímať ako menovité hlasovanie. Kto? ktoré hovorí, že by to mohlo byť hlasovanie podľa mien kto podporuje menovité hlasovanie. Potrebujem minimálne 10 rúk na to, aby to bolo menovité hlasovanie. Vidím len 7. Mám tu len 7 ľudí, ktorí podporujú menovité hlasovanie, takže je to zamietnuté. Takže prejdeme k hlasovaniu. Prvé hlasovanie, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Ďalej. Pozmeňovací návrh 23, kto je za? Proti? Zdržal sa? To prešlo. Ďalej pozmeňovací návrh 3 a 4, 304, 305, 306. A ten na ďalšej strane, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? prijaté. Kompromis 5. Kto je za? Proti? Zdrhol sa. Prijaté. Kompromis 3. Za? Proti? Zdrhol sa. Prijaté. Kompromis 11. Je tu technicky eh, hlasovanie po častiach, takže prvá časť kompromisu 11, kto je za, kto je proti, zdržal sa, zamietnuté, druhá časť, za, proti. Toto si overíme elektronicky, ak dovolíte, ďakujem. Hlasovanie otvorené. Yeah. Yeah. many. Okay. We seem to have two... Zdá sa, že máme priveľa ľudí, ktorí hlasujú e, z EPP. Dvaja navyše za EPP. Už je to v poriadku. <laughs> OK, let's uh, close the vote. Dobre, hlasovanie ukončené. 29 za, 8 proti. Je to bolo zjavne prijaté. Rečník hovorí bez mikrofónu. Nemohli sme hlasovať podľa mien, pretože sa iba sedem ľudí hlásilo. Takže súhlasíte s takýmto rozhodnutím? Ďakujem pekne. Takže prejdeme k ďalšej časti. Kto je za? proti, zdržal sa, prijaté, kompromis 6. Opäť tu máme hlasovanie po častiach. Prvá časť kompromisu 6, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté, druhá časť Takže teraz ma opravili, čo je technické, netechnické. Takže prvá časť je za, proti. Držal sa. Prijaté, dobre. Druhá časť za, proti. Zdržal sa. Prijaté, teraz prejdeme na kompromis 13. Ten je na strane 11. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz prejdeme na 378. Za. Proti. Zdržali sa. Je to zamietnuté. Je to komplexné hlasovanie, takže si to musím uro- overiť. 399 na kto za, proti, zdržal sa. Prosím vás, môžeme si to overiť elektronicky, lebo nebolo to úplne jasné. OK. Sorry, there's a question. Rečnička hovorí bez mikrofónu. So because 378 was adopted, we had to go to 399. So just... Ja sa chcem spýtať, či to bolo prijaté, pretože kompromis 3 bol prijatý. Dobre, takže hlasovanie ukončené. Nie, otváram hlasovanie, opravuje sa predsedajúca. 399, hlasujeme o 399. We close the vote. Hlasovanie ukončené 24 za, 12 proti, 2 sa zdržali. Prejdeme na pozmeňovací návrh 33 za, proti, zdržali sa. Prijaté 401 za, proti, zdržali sa. Prijaté Prejdeme na pozmeňovací návrh 21. Kto je za? Proti? Overíme si to, lebo to vyzeralo, že to je na polovicu hlasovanie otvorené. On amendment 21. Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 21. So that was adopted, 19 votes for, 8 prijaté 19 za, 18 proti. Prejdeme teraz na kompromis 11, nie 9, pardon, 9, na strane 17. Čiže kompromis 9 na strane 14 za, proti, zdržali sa, Prijaté. Prejdeme na 418, 418 pardon, na strane 17. Za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 2. Tam je technické oddelenie na dve časti. Takže napríklad technická časť, teraz to hovorím dobre, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutá takže druhá časť. Nie, takže teraz hlasujeme za ten pozmeňovací, teda kompromis, to je za, proti, zdržali sa? Prijaté. A teraz prejdeme k 481. Tá by mala byť na strane 24, ak sa nemýlim. Takže prejdeme prosím na stranu 24. 481. Kto je za? Proti? Zdrali sa? Myslím, že je to zamietnuté, ale prosím, overme si to. you say one EPP e, e too many, so we need one person za EPP jeden hlas navyše, prosím, skontrolujte si to. Okay. It's okay now, we're fine now. Thank you. Je to už teraz v poriadku. Ďakujem, čiže 22 za, 13 proti, 3 sa zdržali. Prejdeme teraz na pozmeňovací návrh 482 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 483 za, proti, zdržali sa tiež zamietnuté. Libe 28, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté, takže prejdeme na Pozmeňovací návrh 501 mal by byť na strane 27. Pozmeňovací návrh 501, kto je za? Proti? Prijaté? Okay, 507. We go to Amendment 507. Who is for? Who is against? Kto sa zdržal? To vyzeralo ako, že by to neprešlo, tak to musíme overiť. A prejdeme na kompromis 1. Je tu technicky. Kto je za to technické rozdelenie? Kto je proti? Myslím, že za a proti to bolo jednak jednej. Dobre, tak prejdeme na ďalší. Kto? je za prvú časť tohto e, rozhodnutia, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý, druhá časť to je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. A potom je tu tretia, štvrtá časť. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. A tretia, štvrtá časť, to je za, kto je proti, kto sa zdržal, bolo to prijaté a 5 5 4, 6, 9, 5, 6, 9, pozmeňujúci návrh, strana 33. Máte to všetci, viete, kde to je, pretože nie je to celkom jasné. Strana 33. Čiže hlasujeme o 5, 6, 9, to je za, to je proti, to sa zdržal. No, takže to vypadáva a prejdeme na 578. Kto je za? 570. Kto je proti? Kto sa zdržal? Vypadlo 47, ktoré sú identické. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? To bolo prijaté. Teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 568, ktorý by mal byť na strane 35. Máme všetci. 5, 6, 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Vypadávam. Hovoríme to, alebo ste spokojní s tým, že to vypadlo? No dobre, overme 5, 6, 8. Koniec hlasovania. Myslím, že to neprešlo. na strane 35, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Myslím, že to bolo prijaté. 5, 7, 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. To bolo prijaté. A potom 5, 4, 6. Je tam ústny pozmenujúci návrh. Tak eh, chceli ste povedať, eh, pani, áno, je to ústny pozmenujúci návrh eh, na Langena že je dôležité, aby okamžite kontaktoval príslušný orgán v členskom štáte, aby mal povolenie, ak nie je schopný predložiť túto E, toto osvedčenie a tu je návrh na zmenu, ktorý bol predaný alebo poskytnutý inej e, právnickej osobe. Dúfam, že toto dokážeme podporiť túto zmenu. Dobre, nevidím, že by bol niekto proti, takže teraz hlasujeme o tomto ústnom pozmeňujúcom návrhu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže to bolo prijaté. Teraz pokračujeme 577, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, to je zamietnuté. 579, kto, 579, to je za, to je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Teraz prejdeme ku kompromis 10. Je to hlasovanie po častiach. Tak prvá časť, e, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Môžeme si to ešte raz overiť elektronicky. Koniec hlasovania 34, respektíve 30 proti 9, takže to prijaté, lebo z toho, keď overíme druhá časť kompromisu 10, kto je za, kto je proti? to sa zdržal? Prijatá. Takže teraz prejdeme kompromis 4. To by malo byť na strane 40. Každý má stranu 40, kompromis 4. Opäť máme technické e, no, hlasovanie po častiach, takže budeme hlasovať o technickom rozdelení. Kto je za? to je proti? to sa zdržal? Zamietnutý? Prejdeme ku samotnému kompromisu 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Ďalej pozmeňujúci návrh 6, 4, 4. To by malo byť na strane 43. 6, 4, 4, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Neviem, myslím, že to neprešlo. 6, 4, 7, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Opäť to neprešlo. 51. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 6, 5, 2, Niekto chce overiť? Dobre, overíme. 51. Koniec hlasovania. 29 eh, voči 10, tak je to prijaté. 652, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Potom 672 na strane 45. Kto je za? Kto je, za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Namietnutý. Kompromis 12 na strane 49, ak sa nemýlim. 49, kompromis 12 a to je technický split, takže to je proti, to je sa zdržal, to bolo zamietnuté. Ďalšiu časť. Prvá časť to je za, to je proti, to je strana 49. Slonete, prepáčte, že som to nepovedala, čiže to je kompromisný návrh 12a. A je to pokračovanie kompromisu 13. 12a. Mm. Prepačte, ja sa snažím len byť nápomocná. Myslím si, že mali by sme sa poučiť na budú pre budúcnosť. Dobre, 12a. Vrátime sa späť technickému splitu. Či Máme 12. Takže kto je za ten technický split? Kto je proti? Kto sa zdržal? Dobre, takže to sme neprijali. Kompromis 12a. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? To bolo prijaté. A k druhej časti 12a kompromisnom texte. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím, že to bolo prijaté, ale môžeme to overiť, či je to v poriadku. Koniec hlasovania. To bolo 25 proti 14 proti, takže dobre sme to overili. Ďalej tu štvrtá časť, tretia časť, tretia časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A teraz štvrtá časť, kto je za? Kto je proti? To sa zdržal? Prijaté. Teraz 61. E, to by malo byť na ďalšej strane. 8, 61. To je za, kto je proti, to sa zdržal, prijatý. A potom 66. To je príslušná časť. E, kto je za? to je proti? to sa zdržal? prijaté 702, e, kto je za, kto je proti, to bolo prijaté, 704, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý 703 a 702, ktoré sú identické, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Myslím, že to bolo prijaté. A teraz 67 na ďalšej strane. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý 722. 722. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromis 8. 725, 725, e, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Dobre, overíme, ak súhlasíte, 725. Koniec hlasovania 24 za 15 proti. Ďalej kompromis 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? prijatý. Kompromis 12b. Kompromis 12b. Pre tých, čo máte číslo strany, to je strana 57. 12b. prvá časť toho splitu, o ktorom hlasujeme. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. Druhá časť, to je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. Tretia časť, e, kto je za, To je proti, kto sa zdržal, prijaté. A teraz podmienci návrh 768, bod 3, príslušná časť, kto je za, kto je proti, Kto sa zdržal? Sedem, šesť, osem. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? To tiež vypadlo. Takže teraz kompromis 12C. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? To bolo prijaté. Teraz pozmeňujúci návrh 82. Nie? 60, je to na strane 63, 82, sa na 82. Tu sú všetky 8, 2, 1, 8, 2, 2, 8, 2, 3, čo všetko je súčasťou toho, kto je za, kto je proti, kto zdržal. Overím to elektronicky, ak súhlasíte. 27 za, 12 proti. Sedem, päť, sedem. To je za. Osem, dva, štyri tiež bola súčasťou toho vypustenia, nie? Vypadlo. Prosím vás, hovorte po jednom. Je, vypadlo, lebo sme to vypustili a potom ďalej nehlasujeme. Súhlasíte? Nie? Dobre. Prejdeme k pozmeňovaciemu 757. To je za? To je proti? To bolo zamietnuté. Ďalej 740. Kto je za? To je proti? To sa zdržal vypadlo. 755, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý teraz 840. To je na strane 67. Osem, štyri, nula. To je za. To je proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý 841. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý teraz eh, od E841 92. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý 93. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Obolíme 93. Konec hlasovania. Prijaté. Sto. Kto je za? Všetky vypadli až po 111. Nie, 101, spodne sa predsedajúca. To je úvodné stanovenie 2a, 101. To je za, to je proti, to bolo prijaté 102, to je za, to je proti, to sa zdržal, zamietnutý,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 103. Dobre, overme si 103 pre istotu. Áno, to bolo prijaté. Teraz 188. To je na strane 75. Pozmeňujúci návrh 188. Každý ho vidí. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Pre, neprijaté, takže pozmeňujúci návrh 288. Osemdesiat dva. Dva osem osem. Kto je za? Kto je proti? sa zdržal? To vypadlo. A teraz pozmeňujúci návrh 3, 301. Kto je za? Kto je proti? sa zdržal? Zamietnutý. A 302. Kto je za? Proti? sa zdržal? Zamietnutý. Teraz záverečné hlasovanie aj s pozmeňujúcimi návrhmi v pozmenenom znení. Áno, no. Môžem teda? vzhľadom na hlasovanie o všetkých tých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sme spravili, skupina NAF chce predložiť menšinový názor k tejto správe. Takže vám ho prečítam. Po hlasovaní? Dobre. Čiže toto je menovité hlasovanie k pozmeňujúcim návrhom prijatým. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 27 za, 11 proti, 1 sa zdržal. Teraz hlasovanie o legislatívnom uznesení. Opäť e, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. 27 hlasov za, 10 proti a jeden sa zdržal. knows rapporteur. Thank you very much, and that will now give us a chance to... Pravdekňa, ďakujem pekne. Keď sa pozrieme na všetky pozmeňujúce návrhy, o ktorých sa dnes odhlasovali, ktoré, ako som povedala už predtým, majú za cieľ, aby sa zabezpečilo, že zámer občanov ako v takýchto aktivitách, ako je polovnícke činnosti a, a všetko toto sme pokryli ale tiež sme e, aj uzavreli rôzne medzery a osobitne e, aby sme niečo urobili s takými zbraniami, ktoré boli použité v teroristických útokoch v Paríži a podobne. Takže sa vrátime naspäť v lete, otvoríme o tom inštitucionálnu diskusiu. Ďakujem pekne, ďakujem za vašu prácu. Ďakujem pani spravodajkyni, ďakujem za váš čas a úsilie. Teraz e, môžeme ísť k tej správe menšinovej. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Takže skupina NF e, by chcela predložiť menšinové stanovisko k tejto správe ktoré vyzerá takto revízia nariadenia nezákonná, pretože nie je propočná e, cieľom, ktorým je boj proti terorizmu, islamizmu, útokom v Európe a e, boj proti mm, zabezpečovaniu teroristov zbraňami. Je to zbytočné, pretože nejde o nezákonný zbroj, e, nezákonný obchod so zbraňami, ktoré sa šíria v šengenskom priestore revízia nariadenia z roku 2010 je nepresná a neprináša primeranú odpoveď na také zásadné otázky, ako je bezpečnosť a národná istota, či je medzinárodná istota, boj proti terorizmu a islamistomu revízia nariadenia je nesprávna, pretože iba obmedzuje eh, voľnú slobodu eh, držania a používania zbraní. Je to oblasť, ktorá je už veľmi dobre reglementovaná. Návrh revízie smernice je neprimerané pre hospodárske sektory, kultúrne, športovné, športové, ktoré súvisia so zbraniami a je to zle pripravená legislatíva, nebola tu žiadna seriózna analýza dopadov a preto my nie sme za túto prácu a sme proti revízie smernice, pretože e, momentálne tá smernica v aktuálnej podobe je podľa nás dostatočná. Ďakujem. Okay, we can now move on to the next part of our... Poďme na ďalší bod nášho programu a teda vrátim slovo pani predsedničke, alebo budem Prídete sem, pani predsednička, alebo budem pokračovať, alebo nie? Dobre. Takže ďakujem vám všetkým. we'll move on to the next part on our agenda. Um, I'm looking for Sergio. I think he's... Dobre, takže pokračujme. Hľadám Serža, ten je tu. Som rada, že je tu, takže môžem odísť a Sergio, odovzdám ti slovo. Tí, ktorí si nechcete vypočuť diskusiu o finančných službách a zelenej knihe, poprosím vás, aby ste čo najrychlejšie a najtichšie opustili túto miestnosť, aby sme mohli pokračovať v práci, aby spravodajcovia mohli hovoriť. Takže dobre, Sergio. Ešte stále telefonuješ. Odovzdám ti slovo. That's it, it's you. Thank you. Hay Thank you. Thank you. Hoy, hoy somos demasiados Sergios <laughs> en la comisión. Bueno, mientras que se va terminando, saliendo la, los Ďakujem pekne. Samozrejme, ľudia ešte stále opúšťajú miestnosť, ale začnem toto stanovisko o retailových finančných službách e, z môjho pohľadu je veľmi dôležité, pretože tu hovoríme o právach európskych spotrebiteľov na nových trhoch nových trhov, ktoré vznikajú. Kto tu nechce ostať, poprosím vás, spravodajca sa snaží predstaviť svoju správu, takže poprosím vás, tí, kto to nechcete počúvať, odíďte a potichu. E, ďakujem pekne, spravodajca, máte slovo, ďakujem za strpenie. Dobre, takže ďakujem pekne. Budeme pokračovať. Ako som teda hovoril, je to kľúčová správa, pretože hovoríme o nových právach ktoré by mali byť zaručené európskym občanom cez finančné nariadenia. Hovoríme tu o právach e, ktoré platia na novom trhu, nových trhoch, ktoré sa otvárajú cez digitalizáciu. Samozrejme, retailové finančné služby sú dôležité. Hovoríme o súkromných dôchodkových fondoch, poisťovniach, e, poisťovníctve teda ako takom a určite hovoríme aj o úsporách malých individuálnych službách občanom, ale aj službách malým a stredným podnikom. Tento návrh vyvstal, e, bol, bol dôsledkom zelenej knihy, ktorú pripravila komisia. K, tu sa hovorí o troch pilieroch posilnenie právomocí spotrebiteľa na týchto nových trhoch, zabezpečenie e, bezpečnosti pri digitalizácii a odstraňovanie prekážok na novom trhu. Som vďačný za to, že väčšina tieňových spravodajcov viac menej privítala návrh správy a pripravili sme 14 kompromisných pozmenujúcich návrhov na základe predložených pozmenujúcich návrhov. Tieto kompromisy sú široko koncipované, zhodli sa ich skoro všetky politické strany, aby som sa chcel poďakovať ostatným skupinám za vynikajúcu spoluprácu, pretože Eh, teraz eh, v podstate je to správa, ktorá je výsledkom konsenzu. A je ako ambiciozná, tak aj teda vychádza z širokého konsenzu, čo je dosť zriedkavé a preto je to veľmi dôležité spomenúť. Prevzali sme niektoré pozmenujúce návrhy, ktoré tu zazneli. Uviedli sme do správy nové veci, po prípade sme pozmenili určité veci. Najdôležitejšie je zdôraznenie digitalizácie, ktoré robí revolučné zmeny vo finančných službách, ale pre všetkým v retailových finančných službách, pretože vznikajú nové sektory, nové sociálne siete, a spoločnosti na základe sociálnych sietí ponúkajú malé úvery a mikroúvery občanom a tu ide o to, aby spotrebiteľ mali čo najviac informácií a aby tieto nové sektory boli zaistené a bezpečné. Je potrebné zabezpečiť aj to, že regulačný rámec umožní novým firmám prekvitať, ale zároveň sa musíme postarať o to, aby spotrebitelia mali rovnakú mieru ochrany ako je to pri konvenčných, eh, tradičných finančných službách. Zároveň chceme zabezpečiť aj to, aby sme podsilnili pozíciu spotrebiteľov, pretože po 8 eh, rokoch pretrvajúcej finančnej kríze podľa Eurostatu a ďalších spotrebitelia naozaj stratili dôveru, respektíve ich dôvera eh, v tento sektor je veľmi nízka a my potrebujeme zvýšiť dôveru zavádzame tu aj myšlienku porovnávacích nástrojov, pretože vďaka digitalizácii máme samozrejme väčšiu analýzu trhov, ale zároveň je potrebné zabezpečiť to, aby spotrebitelia mohli dobre využívať takéto nástroje na porovnávanie a zabezpečiť alebo teda zabrániť nejaké nenáležitej diskriminácii eh, podľa toho, kde občania žijú v EÚ. Ak máme takéto eh, stránky, ktoré porovnávajú, ja neviem, mobilné telefóny, cestovné ponuky a tak ďalej. A musíme mať systém porovnávania služieb aj v rámci retailových finančných služieb a takto zabrániť nekorektnej diskriminácii. Vyjadrujeme sa jednoznačne a žiadame, aby sa ukončila geoblokácia a žiadame prenositeľnosť retailových finančných služieb pretože je dôležité, aby tie aktuálne prekažky sa odstránili. Teraz, keď sa ľudia voľne presúvajú z jedného členského štátu do druhého, musí to byť istota, že nemá už žiadne prekažky a môžu si preniesť so sebou dô, na, akumulované dôchodkové práva, alebo teda dôchodkové finančné čiastky, poistenie, úspory a podobne. Zároveň je potrebné zabezpečiť aj to, že keď sa budú pripravovať nové smernice alebo teda keď sa vždy zohľadňa retailové finančné služby a zároveň musíme zabezpečiť plnú implementáciu existujúcich nariadení a smerníc a zabrániť geoblokácii e, na území EÚ. To je veľmi dôležité pre náš parlament a táto správa je podľa nás ambiciozná, ako som povedal, e, konsenzuálna a umožní nám zabezpečiť hospodársky rast a zároveň vysokú mieru ochrany retailových spotrebiteľov, e, teda spotrebiteľov súkromné osoby. Ďakujem pekne za takýto prehľad. To je veľmi užitočné a teraz e, sa obratiam na tieňových spravodajcov. Mm, nevidím dobre, takže pán, pán Sulík, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem za slovo sa poďakovať ostatným šedovom za spoluprácu, napriek tomu, že s niektorými časťami e, nesúhlasím, ktoré buď znamenajú navýšenie rozpočtu, alebo si vyžadujú hĺbšiu analýzu. Súhlasím s názorom, že dôkladná analýza súčasného stavu retailových finančných služieb, už či európskej alebo národnej legislatívy, môže byť prínosná, avšak je veľmi predčasné navrhovať akékoľvek zmeny ako som uviedol vo svojich návrhoch, som toho názoru, že finančný sektor sa po kríze e, musel prispôsobiť mnohým zmenám, ktoré sa v súčasnosti implementujú a je potrebné vyčkať, ako na ne zareaguje trh. Myslím si, že navrhovanie ďalších krokov je v tomto momente, v tejto fáze zbytočné. Mám preto za to, že nie, zatiaľ nie je efektívne dávať komisii do rúk mandát, respektíve na e, podporu na široké uplatnenie ich voľnej úvahy a navrhnutie ľubovoľného textu. V konečnom dôsledku môže byť trh skôr limitovaný ako podporený. Chcel by som pripomenúť, že užitočné zmeny, ktoré môže navrhnúť komisia, nemusia spočívať len v nových návrhoch, ale môžu spočívať aj v tom, že posúdime, či súčasná legislatíva nie je príťažou. Navyše poskytovateľia služieb by si mali zachovať možnosť rozhodnúť sa, ktoré zákaznícke segmenty a trhy sú pre nich vhodné ako súčasť ich obchodného modelu a nemali by byť reguláciou nútení vstúpiť na trhy, pre ktoré nie sú operačne vybavení alebo pre ktoré, sa jednoducho, pre ktoré sú jednoducho nad ich komerčné schopnosti. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. I see Dita Thank you. Thank you uh, very much. Ďakujem pekne, len veľmi stručne. Ja by som sa chcela poďakovať spravodajcovi za navrhované kompromisy. Podporujem ich, A, o, o, vyš, o, rieši aj obavy našej skupiny, podporujem aj ďalšie skupiny a pod, o, za našu skupinu, aj za tie zmeny, ktoré nie sú vyriešené. Musíme odstrániť prekažky skutočného jednotného trhu s retailovými finančnými službami a preto očakávam netrpezlivo ďalšie práce komisie v tejto veci. Chcela by som požiadať komisiu na písomnú odpoveď, prečo sa rozhodli vylúčiť retailové finančné služby z rozsahu návrhu a geoblokácii pretože ich vylúčenie zo smernice o službách to dáva zmysel, ale rada by som uvítala ďalšie informácie, prečo podľa nich bolo potrebné ich vylúčiť aj z nariadenia. Nie je jasné, prečo vylúčenie jednoducho sa to prepísalo z dvoch e, návrhov legislatívy, alebo je to na to nejaký iný dôvod, takže ešte raz sa chcem poďakovať spravodajcovi a čakám ďalšiu diskusiu. Ďakujem. Ďakujem, Dita. Lambert. Áno, vy, nech sa páči. Uh, som len počul, že sa hlasovalo veľmi rýchlo o strelných zbraniach. Mm, ďakujem pekne. Toto je teda ďalšia problematika, nie je až taká zložitá, ale je veľmi dôležitá. V podstate tu chýbal tento významný stavebný kameň vnútorného trhu a spájame tu viaceré veci, ktoré je potrebné posilniť a zajtra o tom budeme hlasovať. Musíme sa dobre pripraviť a musíme upozorniť aj na teda implementáciu tých vecí, ktoré už máme. A pozrieť sa na to, ako ich členské štáty e, premietajú do reality. Myslím si, že kompromisy a celá príprava bola veľmi dobrá. Vložili sme do toho nejaké nové prvky do rokovaní, zohľadnili sa malé a stredné podniky na mnohých miestach a to správnym spôsobom. Takisto je isté, že sa jedná o integrovanú politiku, cez ktorú chceme pomôcť občanom, aj podnikom mať potrebné informácie, chceme odstrániť segmentáciu. Európa by mala mať jasno, vysielať jednoznačný signál a e, dávať takéto možnosti, jednoducho prekračovať hranice. Zdôrazňuje sa tam veľmi časť informovanosti spotrebiteľa, čo je dôležité. A e, zároveň sa tu hovorí aj o celoeurópskej webovskej stránke na porovnávanie služieb to je aktuálne pre dnešných občanov a pre tých, ktorí si chcú zvážiť možnosti a spraviť si najlepšiu voľbu, vybrať si najlepšiu voľbu. Takéto informácie na webe sú zásadné, mal byť dostupné nám všetkým, aj v rôznych jazykoch, e, pre tých, ktorí majú určité, povedzme, obmedzenia, keď to tak mám povedať, e, v jazykovej vybavenosti. A v končnom dôsledku podľa mňa ten proces musíme urýchliť. Máme zelenú knihu, ale ďalším krokom e, ďalší krok správneho pohľadu by sa mal prijať čo najskôr. Chcem sa poďakovať spravodajcovi a kolegom za dobrú prípravu. A dovolte povedať, že očakávam, že hlasovanie zajtra prebehne hladko. Ďakujem. Je tu ešte niekto, kto sa chce vyjadriť? Skôr ako dáme slovo komisii, aby povedala zo pár slov, Evelyn Gepard. by som povedať iba jednu vec, že je veľmi naozaj ľúto a považujem to za veľkú škodu, že táto správa by sa mohla dotýkať oveľa väčšieho počtu ľudí v Európskej únii, pretože idú aj, ide, jedna sa predsa o, ku, o, zákazníkov banky. A pritom je to zvláštne, že koľko ľudí tu bolo, keď sa hlasovalo o zbraniach a koľko to bolo ľudí a koľko ľudí je tu na diskusiu o takejto dôležitej veci a niekedy toto naozaj neviem pochopiť. Thank you, Evelyn. I think I share also your concern. Ďakujem a ja mám podobné obavy ako ty, čo sa týka ochrany spotrebiteľa Takisto chceme napríklad, keď chcete zmeniť banku, e, myslím, že častejšie majú mať spotrebiteľa stále väčší výber. Aj tu otázka je bezpečnosti pri bankovníctve, e, počítačová bezpečnosť, ja že Andris o tom hovorili. A teraz dám slovo komisii, ktorá chce asi k tomu niečo povedať. Nech sa páči. Možno by ste sa mohli predstaviť? na začiatok. Dobre, ďakujem pekne. Dobrý deň, príjemné popoludne. Adrian Steiner, finanč, oddelenie finančných služieb DG, FISMA, komisie retailové finančné služby, tento útvar. My sme spolu pripravili s viacerými kolegami aj za pomoci ďalších generálnych riaditeľstiev zelenú knihu o retailových finančných služiab, službách. Chceli by sme krátko spomenúť otázku geoblokácie. Poskytneme, radi vám poskytneme podrobnejšie odpovede písomne. Táto zelená kniha o literových finančných službách eh, bola pripravená práve preto, aby sme identifikovali existujúce prekážky ktoré nám bránia k prehlbeniu vnútorného trhu, z ktorého by mohli lepšie profitovať dodávateľia aj spotrebitelia a nebráni žiadnym možným aktivitám, nie tým ešte nerozhodnutým, ale pravdepodobne budúce aktivity a to zaznamenávam aj e, v podporu spravodajca. Je prav, spravodajcu je pravdepodobne, že komisia pripraví akčný plán po zelenej knihe o literových finančných službách, ale ešte o tom samozrejme interne diskutujeme. E, všetci si uvedomujeme posledný vývoj a rozhodnutie odstúpenia pána komisára Hila, takže od 15 budeme úzko spolupracovať s podpredsedom Dombrovským na tejto problematike. Ešte je priskoro povedať čokoľvek ohľadom budúcej činnosti. Žiaľ. A týka sa to teda aj témy geoblokácie. Chcem len povedať, že komisia berie geoblokáciu veľmi vážne a kolegovia z DG Connect majú iniciatívu digitálneho jednotného trhu a tieto veci riešia aj v iných oblastiach. Ďakujem. Ďakujem a teraz vrátim slovo spravodajcovi na niekoľko slov. Ďakujem pekne. Len stručne chcem zareagovať na zo pár vecí, ktoré tu zazneli. Pán Sulík, chcel by som sa poďakovať ECR za ich veľkú podporu v veľkej väčšine kompromisov a myslím si, že e, sme spolupracovali veľmi dobre, boli tu všeobecné konsenzie, aj keď samozrejme nie, nie všetci súhlasí so všetkými kompromismi. Ja tu nehovorím o ďalších prekážkach na finančnom trhu pre spotrebiteľov občanov. Toto nie je nejaká záťaž navyše. Ja tu nehovorím o ďalšej byrokracii v sektore, ktorý samozrejme sa snaží len nejako sa postaviť na nohy po kríze, ktorá začala už v roku 2008. Hovorím o nových aktéroch, ktorí vstupujú na trh literových finančných služieb, e, požičkové spoločnosti a e, e, sociálne siete, ktoré poskytujú úvery a konkurujú štandardným bankám. A je potrebné reglementovať tento sektor, pretože banky sú reglementované. Fintech spoločnosti, ktoré chcú vystúpiť na normálne trhy, tak musia dodržiavať jednoducho nariadenie a ochrane spotrebiteľa. A nemôžu prispieť, no ako by som to povedal, k tej už poškodenej reputácii, ktorú momentálne má celý tento sektor. Práve po ktorej tu voláme, je to, aby sa existujúce nariadenie uplatňovalo aj na takéto spoločnosti, pretože ľudia sú diskriminovaní a musia čeliť mnohým prekážkam, napríklad keď sa len snažia zabezpečiť prevod peňazí medzi dvoma členskými štátmi Zistilo sa, že cena za prevod peňazí z A do B je in, nejaká suma a, a presne to isté opačným smerom z B do A zrazu stojí niečo iné. A to nie je logické. Musíme toto zrušiť. Nehovoríme tu o väčšej byrokracii, ale hovoríme o tom, že chceme vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých a chrániť spotrebiteľov. A Áno, ste povedali, že to je zelená kniha, musíme počkať. Dobre, mm, aj na správu z výboru Ekon a takisto počkať na to, ako komisia zareaguje na tieto veci. Zatiaľ však všetky tie reakcie boli pozitívne a chcem sa poďakovať aj zástupcom EPP za veľkú ochotu s nami spolupracovať. Hovorím naozaj o každodenných problémoch, ktoré sa týkajú mnohých občanov v EÚ. Hovoríme tu o produktoch, ktoré používajú v každodennom živote a sú to veci, ktoré majú veľký dopad. Dôchodky, úspory, poistenie, e, pôžičky. Chceme vyššiu normu, vyšší štandard pre všetkých, aby v podstate tento trh a ľudia nám boli lepšie chránení, aby to odpovedal európskym hodnotám. Ďakujem pekne. Hlasovať sa bude zajtra hneď prvý bod programu, takže e, veľa šťastia. E, podporujeme vás. Záberem to tak, že viem, že v Ekone sa bude 29. septembra o tom hlasovať. Ak všetko pôjde v poriadku, tak na prvej novembrovej plenárke sa bude o tomto hlasovať. Takže to je všetko. Nechcem zdržiavať. Ešte pán Sulík, nech sa páči. za slovo. Dovolte mi ešte raz e, reagovať na môjho predrečníka v jednej konkrétnej veci. E, spomenul, že prevody peňazí medzi rôznymi krajinami e, stoja rôzne veľa. Že teda z krajiny A do krajiny B je drahšie ako z krajiny B do krajiny A a teda, že proti tomuto musí Európska únia bojovať. Nerozumiem, prečo proti tomuto musí Európska únia bojovať. Nerozumiem, prečo toto by nemalo byť ponechané na voľný trh. Jednoducho, nikde nie je povedané, že prevody musia stať úplne rovnako. Keď máte e, v Nemecku stá tisíce ľudí, e, povedzme z Grécka, ktorí tam pracujú a oni posielajú e, peniaze do Grécka, tak je pochopiteľné, že tieto prevody sú lacnejšie, ako, keď, e, ako pri prevodoch z Grécka do Nemecka, lebo tých je oveľa menej. Tieto množstevné efekty Európska únia si dala ako keby za cieľ, že ich musí e, odstrániť, spratať zo sveta a že všetko musí byť úplne rovnaké. Toto ja považujem za jednu veľkú neduhu Európskej únie, že stále sa nájde veľký počet ľudí, ktorí, a aj teda tu v parlamente, ktorí si myslia, že musia všetko regulovať, až kým sa to už ani len nijak nepohne. A chcel som len túto poznámku e, nejak zo seba dostať a e, na záver teda som rád, že oceňujete napriek tomuto môjmu postoju, že oceňujete <laughs> spoluprácu. Takže ďakujem pekne. I think we're going to have a couple more things off people. Myslím si, že ľudia si asi potrebujú viac eh, vecí povedať, dostať to zo seba, takže je to v poriadku. Asi mnohí by chceli reagovať na to, čo tu zaznelo, Sergio. Len minútku. Ďakujem za slovo. Poprvé, ľudia potrebujú dodatočné informácie. Majú na to právo. A zároveň platí, že ľudia nevedia, že, to, že budú musieť platiť za prevod. No a môže sa stať, že to budú naozaj vysoké poplatky. No a potom dochádza k diskriminácii. Hovoríme tu stále o skutočnom vnútornom trhu, Existuje 200 tisíc typov e, poistenia. No a je dôležité, aby si ľudia uvedomovali, aké budú náklady na tieto poplatky, ale keď ľudí nebudeme o tom informovať, tak budú nielen diskriminovaní, ale budú um, oklamaní. Hovorím o produktoch, ktoré používame každodenne. Hovorím o bankových prevodoch, A dve veci sú veľmi dôležité. Je nutné naozaj informovať obyvateľov a na druhej strane garantovať rovnaké zaobchádzanie v jednom členskom štáte, pokiaľ využívajú rovnaký typ služieb. Ďakujem. Thank you, Sergio. Ďakujem, Sergio. No, nemusím už reagovať. E, chcem povedať niečo podobnom duchu ako pán spravodajca, ale musím povedať, že Európa nemôže byť taká plochá ako palacinka. To nikto nechce, pretože samozrejme je potrebná schopnosť v prípade týchto služieb. Existuje viacero možností, pokiaľ chcete zmeniť e, firmu, ktorá vám dodáva elektrinu, tak to môžete urobiť a máte k dispozícii všetky informácie alebo poistenie aut, to isté. Toto je dovolené a používanie nových médií, nových internetových služieb, to tiež môže pomôcť aj vašim ľuďom, čiže toto je budúcnosť. A pokiaľ budeme váhať, tak mladí ľudia to už začnú robiť, oni to už robia. Je dobré mať nejaké zásady, ale je dobré mať aj konkrétne návrhy, ako tomuto procesu as- asistovať. Je to naozaj potrebné. Nedá sa jednoducho zavrieť oči a povedať, nebudem sa toho dotýkať, pretože možno zájdem priďaleko. Chceme konkurenciu, konkurencieschopnosť. Keď sa niekde platí viac, tak nech sa tam platí viac, veď to nikdy nebol problém. Na druhej strane, vnútorný trh priniesol naozaj veľmi veľa výhod našim e, ľuďom. Možno to jednoducho treba lepšie komunikovať a promovať EÚ na nejakej web stránke alebo niečo také. Kým dojde k ďalšiemu referendu. Thank you. So I don't see anybody else that wants to take the floor. That... Vyzerá to tak, že sa už nikto nehlasí o slovo. Bola to dobrá diskusia. Chcem sa vám všetkým poďakovať za to, že ste to ostali. Teraz e, končí uh, schôdza výboru. O 5-10 minút začne schôdza koordinátora. Ďakujem pekne.